dnes do rána odpovedala, že nevidia nutnosť, prečo by tento bod mal byť zaradený na dnešný program. Takže to je moje oznámenie. A teraz pán Lamberts. Merci pour votre explication, monsieur le président. Donc, vis... Ďakujem za vysvetlenie, pán predseda. Nože, zrejme, že mnohí ľudia nechcú diskutovať o situácii v Dánsku. A to si myslím, že je otázka dôveryhodnosti Európskej únie. A my musíme jednať so štátmi spravodlivo. Včera sme veľa času opravnene venovali situácii v Polsku. V minulosti sme taktiež opravnene veľa času venovali situácii v Maďarsku. Tak v Dánsku taktiež sú určité udalosti, ktoré si vyžadujú, aby sme o tom hovorili. Ma, po, po výbore pre občanské slobody máme možnosť o tomto rokovať predtým, než príde diskusia v plenárke. Vidíme, že predstavitelia tohto výboru hrajú o čas, chcú to posunúť a toto opatrenie medzi tým bude schválené v Dánskom parlamente. Takže zdôrazňujem túto žiadosť a žiadam vás ako predsedu. Vy hovoríte, že ste to konzultovali s predstaviteľmi politických skupín, ale chcem, aby ste nás nechali hlasovať o tomto návrhu, pretože viem, že nie všetci z jednotlivých politických skupín súhlasia s týmto odkladom na neskôr a najlepší spôsob, ako to zistiť, je nechať nás teraz hlasovať o zaradení na program situácie v Dánsku pre tento plenárny týždeň. Bude, môže sa hlasovať aj menovito a uvidíme, ako sa každý rozhodne. Keď prehráme, tak prehráme a keď nie, tak to bude na programe schôdze. Pani Cimer, prosím. Pán predseda, ja podporujem e, žiadosť pána Lamberta a som Hnevaná prekvapená konferencia predsedov, žiadosť zelených, že by sme sa zaoberali toto tému už tento týždeň po zásahu niektorých predsedov politických skupín a za podmienky, že výbor LIBE v podstate v pondelok mal schôdzu, tak to zatiaľ posunul, ale bolo jasné, že tá plná žiadosť ešte platí. Že chceme o tomto hovoriť ešte tento týždeň a pokiaľ aj pokiaľ nebude zasadanie výboru líby alebo koordinátorov. Z tohto dôvodu si myslím, že by sme teraz mali hlasovať, mali by sme zistiť, aké sú tu pomery. A chcem ešte zopakovať, že politické jadro, to odmietnutie výboru líbe sa o tom baviť tento týždeň a stretnúť sa na túto tému, tak to nie je dobrý signál tohto parlamentu pred hlasovaním v dánskom parlamente. A toto si myslím, že je rozhodujúci fakt. Ďakujem, pani Intfeld. Ďakujem. Moja politická skupina súhlasí s tým, že je veľmi dôležité diskutovať o tejto téme. A ja si myslím, že aj dánsky parlament by sem rád poslal svojho zástupcu a diskutoval o tom s nami aj tento týždeň. A samozrejme je treba o tom diskutovať ešte predtým, než sa bude v dánskom parlamente hlasovať. Avšak myslím si, že je to trochu narýchlo tu presadzovať nejakú diskusiu ešte tento týždeň, ale bude príležitosť. V pondelok príde ďalšie zasadanie výboru LIBE. Prosím, spojte sa znovu s predsedom LIBE a s koordinátormi a opäť ich požiadajte o to, aby to na, v pondelok zaradili na program schôdze. Ďakujem, pán Weber. Pán predseda, ja už som v pondelok na začiatku plenárnej schôdze predstavil stanovisko EPP. Teraz sú tu nové okolnosti naši experti z výboru LIBE a koordinátori teda boli menovaní ako experti na túto tému. Oni sa poradili a dospeli k záveru, že táto téma nie je taká urgentná. Ja si myslím, že aj zelení by mali rešpektovať to, že experti Európskeho parlamentu tu nevidia žiadnu nutnosť o tomto takto rýchlo diskutovať. A dánska vláda oznámila, že radi sem za nami prídu a podiskutujú o tom s nami a preto si myslím, že by ste vy mali nechať kolegov robiť svoju prácu. A ja som chcel povedať, čo týka tejto legislatívy v Dánsku, tam ide o to, že by utečenci boli na rovnakej úrovni s Dánmi. Dáni, Dáni nemajú takto jednoducho nárok na sociálnu pomoc. Takže pokiaľ majú peniaze. Takže pokiaľ v budúcnosti pri každej legislatíve, ktorá sa má odsúhlasiť v Európe, na nejaký dohliadajúci parlament a budeme všetkých poučovať, čo to znamená zelená ideológia, tak poškodzujeme európsky projekt. Moja politická skupina rešpektuje to, čo sa deje v dánskom parlamente. Dámy a páni, takže ešte sa hlási pán Vistýzen a pán Guerrero Salom. A potom už sa musíme rozhodnúť. Takže pán Vistýzen. Takže ďakujem. Áno, toto, je, toto by bolo veľmi nerozumné ukazovanie našej moci ako Európskeho parlamentu, keď sme zasahovali do toho, ako pracuje dánsky parlament. My v Dánsku máme opt-out z tejto, eh, z tejto mm, oblasti toto sa opäť potvrdilo. Takže pokiaľ by tam aj bol problém, tak by to nebola politická skupina Zelených Európsky parlament, ale pán Timmermans a Európska komisia, ktoré by mali niečo urobiť. A na záver, je to e, návrh zákona, ešte nebol schválený dánskym parlamentom, ale vieme z prvého čítania, že sa stretol so širokým súhlasom v, Európskom, e, v dánskom parlamente. A predložila ho spriateľená e, politická strana našich ECR v Dánsku. A nemali by sme posudzovať, čo je dobré a čo je zlé v jednotlivých členských štátoch týmto spôsobom. Pán Sal, Guerrero Salom, ďakujem. Pán predseda, moja politická skupina by radšej sa predržiavala rozhodnutia, ktoré padlo na konferencii predsedov a pod, chceme podporiť väčšinu koordinátorov výboru LIBE, ktorí sa rozhodli že sa o tom zatiaľ nebude na plenárke hovoriť. Avšak nesúhlasím s niektorými argumentami, ktoré tu boli dnes prednesené. Myslím si, situácia v Dánsku si určite zaslúži hlbokú diskusiu v tomto parlamente a práve preto si myslím, že by to nemala byť spontánna diskusia, ale musí to byť vážna diskusia najprv vo výbore LIBE a potom neskôr aj na plenárnom zasadaní parlamentu. Ďakujem, pán Guerrero. Takže, dámy a páni, myslím si, že to je jednoznačné. Máme už obrázok ohľadom mienky v tomto parlamente. Pán Lambert by chcel, aby sme hlasovali o tom, či dnes alebo zajtra sa poradíme v plenárke o tejto téme. Pani Infeld, na, pani Infeld navrhuje, že by v pondelok budúci týždeň sa mm, o tom ešte diskutoval výbor LIBE Takže to sú tie rôzne dva návrhy. Myslím si, že pani Infeld získa väčšinovú podporu v tomto parlamente. Myslím si, že to je celkom jasné. Tuto, odkiaľ sedím, to vidím dobre, pán Lamberts. A predtým, než prejdeme k hlasovaniu, budeme hlasovať o návrhu Infeld. Pán Gölniš sa ešte chce prihlásiť. Ďakujem, pán predseda. Článok 152-153 rokovacieho prostriedku. Tam sa e, nehovorí, že by bolo možné hlasovanie o tejto téme. Článok 152 nášho rokovacieho predku je jasný, pretože program je treba schváliť na začiatku rokovania. Je tu možnosť zmeny v rámci článku 154 e, v súvislosti s naliehavými situáciami, ale tento návrh musí vyhlásiť predseda, musí to byť preložené do všetkých úradných jazykov a nemôže sa o tom rokovať skôr než po ohlásení predsedom. V každom prípade ten postup, ktorý zatiaľ mohol byť navrhnutý, je v rozpore s rokovacím poriadkom našej inštitúcie. Ďakujem.

Pán Golník, vy ste eh, dobre oboznámení s rokovacím poriadkom, ale interpretujete ho nesprávne. Predseda môže navrhnúť zmenu programu. To je zakotvené v pravomoci predsedu. Ja môžem spontánne navrhnúť zmenu programu. Preto som včera vyžiadal, aby frakcia eh, mi dala nejakú spätnú väzbu, aký má názor na e, túto vec a vyslovená bola jednoznačná väčšina, tá väčšina výhlas je taký, e, že nemá sa meniť dnešný program. Inou otázkou je to, či e, poslanec alebo poslankyňa môže navrhnúť e, takú úpravu, aby určitý výbor sa zaoberal problematikou. To boli slova poslankyne Fanimfeld a k tomu sme sa vyjadrili. Takže teraz môžeme o tom hlasovať. Pán Lamberts. Keďže ide o návrh konferencie predsedov, poďme o tom hlasovať. Žiadam, aby ste vydali hlasovať o tom, e, že táto téma sa bude preberať v pléne. Pokiaľ to bude zamietnuté, tak potom e, by sa malo hlasovať o návrhu pani Faninvel, to znamená, aby výbor Libe o tom hovoril budúci týždeň. Pán Lamberts, viete, e, takto to celkom nefunguje Rozdiel je, či to má plénum preberať alebo, alebo e, výbor. E, väčšina e, bola, e, väčšinový hlas bol o tom, či máme preberať túto vec v plene bez vstupu výboru. Ale to nebol návrh pani van, van Inveltum, čiže návrh je takýto, aby výbor LIBE v pondelok budúci týždeň sa venoval tejto téme. Po, poďme hlasovať, je to teda návrh pani Frimfeld. Kto je teda proti? Kto sa zdržal? Elektronicky skontrolujeme hlasovanie. Za návrh e, pani Infeld. To bolo ja, áno. Ehm, teda samozrejme elektronicky za, proti alebo zdržali sa. Ide o otázku e, občanských slobôd. Uzatváram hlasovanie a to dopadlo e, výraznejšie plusovo, to znamená, návrh je prijatý. Ďakujem pekne. A teraz Pre, prechádzame k bodu programu činnosti eh, holandského predsednica, vyhlásenia Rady a komisie. Máme tu eh, premiéra holandského kráľovstva, eh, pána Marka Ruteho. Máte slovo.